bude zajtra na poludne. Ďalší bod programu je správa Guido Milana Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Jonskom mori. Pán spravodajca, nech sa páči. Grazie. Grazie, presidente. Innanzitutto... Ďakujem. Predovšetkým by som chcel poďakovať komisii za jej e, prácu, e, teda nášmu výboru, ktorý umožnil e, s veľkou väčšinou prijať túto správu. Dúfam, že takto bude postupovať zajtra aj plénum, lebo určite je to niečo, čo je prínosom pre rybárov v Jadranskom a Jonskom mori a určite to predstavuje mílnik v celom stredozemnom mori. V prvom eh, rade chcem povedať niečo ku kontextu tejto správy. Súvisí to eh, s, eh, s námornou stratégiou Európskej komisie pre Stredozemné more, s jej úsilím z novembra minulého roku. Taliansko a Chorvátsko už dlho žiadali komplexnú politiku pre e, túto oblasť a teraz vlastne komisia sa zaoberá určitými osobitosťami tohto mora. E, ďalej ku kontextu tejto správy e, patrí aj to, že sa práve teraz formuje nová politika rybolovu, zaoberá sa ňou Európsky parlament, do konca roka by mala byť hotová. Ide aj o Európsky fond pre rybolov a toto tiež príjme k, e, e, prispieje k e, rozvoju v oblasti rybolovu. Takže to, je to veľmi osobitný moment dnes je evidentné, že existujúca legislatíva eh, je príliš všeobecná na to, aby mohla komplexne upravovať eh, otázky eh, Jadranského mora. Jadranské more je uzavreté a koexistujú v ňom problémy Eh, ekonomického charakteru, ktoré sú úplne odlišné od tých, ktoré sú vo eh, zvyšku Stredozemného mora. Takže sú tam odlišné postupy rybolovu, je tam odlišná história a podobne. Aj eh, medzinárodná situácia je tam úplne iná. Je to uzavreté more s troma krajinami, ktoré sú súčasťou e, e, Európy, Taliansko, Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko a tri krajiny, ktoré e, majú iné mechanizmy, aj keď sú veľmi blízke a spojené z ekonomického pohľadu. A máme tu iba jednu, jednotný postup pre celé Stredozemné more a z toho vyplývajú mnohé negatíva aj v súvislosti s kontrolami e, v tomto mori, aj e, efektívnosťou e, kontrol. Veľmi často sa z rybolovu potom stáva silná ekonomická záťaž. Ja dúfam, že zajtra e, parlament príjme túto správu, ktorá bude znamenať, že komisia sa bude musieť zaoberať e, oblasti Vedranského mora osobitne. E, vyžaduje si, myslím, situácia, aby sa vypracoval jednotný plán pre Jadranské more, reforma je potrebné, aby pravidlá neboli všeobecné pre celú Európu aby tam boli naozaj objektívne rozdiely a je potrebné, aby e, sa zahájil skutočný proces, proces regionalizácie v oblasti morí e, pravidlá e, všeobecné, a, avšak ich uplatňovanie, ak má byť regionálne, tak myslím si, že to je naozaj želateľné a že dobre bude začať práve toto správou. Ďakujem pekne, pán spravodajca v rámci postupu KGDI sa hlásia e, kolegovia o slovo. Prvým je pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som e, privítať úsilie pána Milana, pána spravodajcu, ktorý sa uh, sústreďuje na rybolov v Jadranskom a Jonskom mori. E, vítam to obzvlášť preto, že pochádzam z Chorvátska. E, komplexná stratégia by naozaj pomohla rybárom vo všetkých krajinách, ktoré e, ležia na pobreží tohto mora Myslím si, že rybolov by mal byť jedným, jednou z kľúčových eh, aktivít v tejto oblasti a preto je dôležité naozaj sa zaoberať trvalou udržateľnosťou tohto, aby sme eh, zabezpečili aj, aby ľudia neopustili ostrovy, aby žili na ostrovoch. Ďakujem, pán Štýr.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 da se ti standardi koji se propisuju hrvatskom ekolokom i ribolovnom zonom na jadranu moraju poeti primjenjivati i prema lanicama europske unije odnosno da se i one moraju e, na jadranu pridravati tih standarda. to e se pitanje naravno sada i postaviti kada se rijei i politiko pitanje razgranienja izmeu hrvatske i slovenije i to je prilika upravo za takav odriv ribolov ako náhle definujeme eh, hranice medzi Chorvátskom a Slovinskom. Pani Tomášek. Ďakujem pekne. Aň ako eh, chorvátska poslankyňa ja sa veľmi zaujímam o túto tému. Toto je veľmi dôležité pre eh, všetky krajiny tejto oblasti. Veľmi nás zaujímajú eh, všetky kroky, ktoré budú chrániť eh, rybné zásoby. Chceme odstraňovať fragmentáciu eh, systému a brániť nadmernému rybolovu. Takisto treba sa zaoberať trvalou udržateľnosťou pobrežných oblastí. Však pokiaľ ide o implementáciu, e, členské štáty by mali mať väčšiu kontrolu e, v súlade so štúdiou o kontrole Stredozemného mora. Bolo by dobre, keby každý členský štát mal možnosť e, kontrolovať rybolov. To by naozaj malo pozitívny vplyv na jeho vlastnú ekonomiku a aj celkovú. Ďakujem. Ďakujem, ďalšia rečnička. Ďakujem. Môžete vidieť, aké dôležité je pre nás v Chorvátsku Jadranské more, mm, keďže my všetci sa hlasíme teraz o slovo. E, Chorvátsko, e, Taliansko a e, Slovinsko sú členmi EÚ a všetci sú na majú teda sú tiež takisto na pobreží Jadranského mora, takisto aj Bosna, Hercegovina, Čierna hora, to je kandidátska krajina. Aj iné krajiny sú tu, ktoré by sme radi videli medzi nami. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali integrovaný manažment tejto zóny. Prednedávnom eh, výbor pre životné prostredie eh, sa zaoberal eh, riadením tejto oblasti. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, ako e, sa budeme zaoberať e, trvalo udržateľným rastom. Ja pochádzam z Dubrovníku a myslím si, že teda tento akčný, akčný plán, e, ktorý čoskoro príjmeme, bude naozaj veľmi významný. Ďakujem pekne za komisiu. Teraz má slovo e, pani e, Redingová. Ču. Pán predseda, ďakujem spravodajcovi pánovi Milanovi za túto veľmi dôležitú správu. Komisia víta opätovnú podporu parlamentu stratégiu pre Jadranské a Jonské more. Táto stratégia a akčný plán riešia medzi iným námorné otázky, otázky rybolovu, akvakultúry, ochranu morského prostredia a s tým spojený výskum a vývoj. Stratégia na úrovni miestných orgánov je eh, kľúčová pre úspech tejto stratégie. Pokiaľ ide o rybolov, stratégia podporuje kroky pre zlepšenie súladu a spoluprácu v oblasti kontroly rybárskych činností a komisia je presvedčená, že udržateľnosť zdieľaných e, stavov rýb umožní, aby všetky krajiny zohrávali, e, rešpektovali tie isté pravidlá. Je potrebné zlepšiť aj vedecké znalosti o stave rýb. V tejto oblasti je potrebná podpora e, prostredníctvom nového zberu dát komisia schváli oznámenie pre stratégiu pre Jadranské a Jonské more, more spolu s akčným plánom do konca prvého pol roka roku 2014 a je jasné, že návrhy spravodajcu a parlamentu e, do tejto práce určite patria. Ďakujem, pani podpredsednička. Tým sme skončili túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. A dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu. Je to správa Esther de Lange k účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu.